niektorým záležitostiam, ktoré súvisia s článkom 31 a tie budú považované podľa toho článku aj za schválené v prípade, že do 24 hodín e, nepríde k žiadosti zo strany minimálne 14 teda poslancov, respektíve jednej skupiny o ich e, úpravu. Po prerušení e, funkčné obdobia v júli e, v zmysle článku 78 spolu s predsedom rady som podpísal 8 právnych aktov, ktoré boli pod